nechápeme, chápeme, pokiaľ ide o ESF a AMIF, prečo škrty v tejto forme. Sú tu ale dve veci, ktoré nás veľmi znepokojujú. Prvý problém, o ktorý sa s vami podelím, je ten, že normálne, bežne v rámci finančného rámca, pokiaľ ide o obdobie 14 až 20, tak tam 20 tých výdavkov musí ísť na ciele ochrany životného prostredia, teda na boj proti klimatickým zmenám. No, pokiaľ ide o obdobie 2019, tam tie návrhy sú ruka v ruke s týmto cieľom, ale tie roky predtým tam to tak nebolo. Čiže celkovo v tom období, a to je problém, celkovo v tomto období 20% nedosiahneme v rámci tohto finančného rámca. Niektorí z našich e, spolupracovníkov sa do toho pustili hĺbkovo a dospeli k záveru, že keby sme sa chceli dopracovať celkovo k 20%, bolo by potrebné doplniť prostriedky vo výške 7 miliárd 400 tisíc e, 4 milióny. Takže e, toto 400 e, miliónov. Čiže toto je e, otázka, ktorú musíme riešiť, pokiaľ ide o tento rok, rok 2019, tak tam to bude 87 miliónov eur deficit. A to isté sa týka aj predchádzajúcich, predchádzajúcich rokov. Čiže toto je určitá obava, s ktorou sa tu stretávame a v našej skupine je veľmi, veľmi prezentná. Chcel som to povedať, sme otvorení diskusii, ale toto je bod, kde máme pocit, že z politického hľadiska sa naozaj parlament musí vyjadriť a mm, nejako to riešiť. A teraz tá druhá obava, ktorú som avizoval, tá sa týka okruhu 3 a prostriedkov v nech. Viete, že pokiaľ ide o utečencov a ich príjmanie, tie európske nástroje veľmi nefungujú a pokiaľ ide o ich prerozdelenie medzi jednotlivé krajiny, teda tých utečencov, ktorí e, na tom či inom mieste sa e, vylodili v EU, hlavne teda v Taliansku, tak tí kandidáti sa nehlasia nejako vehementne. No ale e, zistili sme, že spomedzi tých, čo nie sú štátni aktéry, alebo takto, že sú tu dve, dva také štátiky osobitné, typy. E, prvé je Vatikán, nechcem tu robiť nejakú reklamu e, Vatikánu a potom Albánsko, čiže nie sú to členské štáty ako také, sú to štátne entity, ale mimo EÚ. E no a otázka znie, ako je to s tými krajinami okolo EÚ, keď niekto má záujem vstúpiť do EÚ skôr či neskôr, či by náhodou nemohli dostať takto finančnú pomoc, takú ako dostávajú členské štáty, keď e, príjmú istý počet utečencov. Teda, že by sa to rovnaké e, vzťahovalo aj na krajiny kandidátske. Konkrétne pokiaľ ide o Albánsko, to by myslím, že bolo dosť opodstatnené. Je to krajina, ktorá nie je členom EÚ, a e, teda vlastne prevezme časť toho bremena, ktoré malo skončiť na pleciach členskej krajiny, alebo teda EÚ. E, toto je návrh e, z našej strany, lebo naozaj v rámci rokovaní o tomto rozpočte budeme musieť hľadať nejaké modality, ktoré nám umožnia dostať aj tejto obave. Toľko teda z mojej strany, pán predseda, v tejto fáze. Ďakujem. Ďakujem za tieto informácie. A teraz pán Tarant. Ďakujem, pán predseda. Väčšina tej kritiky, ktorá by mala zaznieť, tak už ju vyjadrili kolegovia. Je ťažké s nimi nesúhlasiť, takmer nemožné. No a po druhé, ako viete, ja som trochu radikálom v rámci tohto výboru a pokiaľ chcete sa postaviť a čeliť rade, tak ja budem rozhodne na vašej strane. A chcem napadnúť ich rigidný prístup k rozpočtu. Len jedna pripomienka. Gratulujem spravodajcovi, aj Monike Holmajer, aj ďalším. Samozrejme, negratulujem tak eh, srdečne ako Monika, lebo ona je tá osoba, ktorá tu vždy najsrdečnejšie gratuluje, ale čo sa týka peňazí, ktoré pôjdu na politickú reformu v Turecku, tam by som to nespochybňoval, lebo to, čo eh, Erdoğan robí, tak to nie je príliš dobrá politická reforma. Takže mali by sme trochu to sledovať. Takže s tým by som nesúhlasil. Ale ináč, čo týka toho zvyšku, buďme jednotní a pokúsme sa dosiahnuť lepší výsledok. Euh, Ďakujeme, pán tarand Tým sme vyčerpali prítomných tieňových spravodajcov. A teraz dám slovo tým, ktorí by sa tiež chceli podeliť o svoj názor. Pán Sarvama ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Dôvod, prečo som sa prihlásil o slovo, sa dozviete o 15 sekúnd. Mám taký špecifický dôvod, prečo som chcel hovoriť. Samozrejme súhlasím s tou kritikou, ktorá tu zaznela, že rada len slubuje a nič nerobí. Toto je problém, ktorý samozrejme musíme vyriešiť, musíme ich zastaviť, ale dôvod, prečo som sa prihlásil o slovo. A chcem všetkým aby ste, povedať, aby ste sa nad tým zamysleli. Je to niečo, čo je absolútny bagateľ, je to úplná trivialita, čo sa týka CFSP, tak tam je to zvládanie civilných kríz. Táto otázka. Tam by sa skutočne mohli vyriešiť veľké problémy vo svete, pokiaľ si uvedomíte, čo to vlastne je a títo ľudia žiadajú o nejakých pár stoviek tisíc eur, aby odviedli revolučnú prácu, aby predchádzali e, krízam a vojnám a na CFSP rada dáva 5 miliónov. Musíme to napraviť. Mne by nevadilo tam dať nejakých ďalších 5 miliónov ešte navyše, ale toto je absolútne hanebný prípad toho, že to, čo sa tu deje, absolútne dáva žiadny zmysel. Na toto som chcel upozorniť. Merci, merci, monsieur Sarvama. La parole est à monsieur Valli. Teraz pán Valli, nech sa páči. Rapidamente. Ďakujem, pán predseda, len rýchlo. Ja dnes som spravodajcom za moju politickú skupinu, ale mohol by som sa vyjadriť a síce, že absolútne súhlasím s niektorými vecami, ktoré povedal spravodajca. Aj ostatní poslanci, ktorí sa tu vyjadrili. No a sú mimo Európsku úniu krajiny, ktoré sú solidárne s hodnotami Európskej únie, s tými hodnotami, ktoré niektoré členské štáty odmietajú. Nie len Taliansko, ale aj iné členské štáty, napríklad na hraniciach EÚ, a ktoré čelia tlaku, ktorý by sa mal riešiť spoločne. A tento návrh si myslím, že by si mohol získať podporu, ale je potrebné, aby všetky členské štáty EÚ boli zodpovedné a priznali svoju morálnu zodpovednosť voči Európskej únii, ktorá stráca stále viac svoj pôvodný charakter. tie čísla napríklad v súvislosti s malými strednými podnikmi, s bojom proti klimatickým eh, zmenám alebo na podporu udržateľného rozvoja. Tieto čísla sa nás týkajú všetkých. Je treba dosiahnuť, aby tam boli adekvátne čísla, aby príslušné programy boli referenčnou hodnotou pre e, všetky členské štáty EÚ, napríklad čo týka aj kultúry, vzdelávania. Ďalšie položky taktiež treba posilniť, napríklad e, čo sa týka e, stredozemského koridoru, kde by rozhodne bolo dobré viesť medziinštitucionálnu diskusiu a parlament tuto hovorí progresívnym hlasom a v tom rozpočte sa navrhli rôzne škrty. Spravodajca Rubik to veľmi dobre vie, že sú tam také škrty, čo sa týka administratívnych nákladov. Je potrebné, aby tie škrty boli také, aby boli vyvážené a dobre zvážené aby sme mohli venovať viac zdrojov inštitúciám, ktoré to potrebujú. Robí sa tam náprava rozpočtu, ponúkne sa možno viac peňazí a vždy je dobré sa najprv opýtať, ako by sa dali veci zlepšiť. A môžeme žiadať o nápravu výšky administratívnych eh, nákladov a predovšetkým, tak ako to robí Európska únia, voči členským štátom, ktoré musia napraviť svoje verejné rozpočty. Ďakujem. Ešte niekto ďalší sa chce prihlásiť slovo? Nech sa páči. Sopri, Pavel. Eh, za besedo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi, spoluspravodajcom za túto skutočne veľmi obšírnu správu tým, že sa zoškrtajú zoškrta financovanie, tak v podstate Rada a komisia robia rovnakú vec, ako robili v rámci bývalého rozpočtu. Takže súhlasím so všetkými, čo tu povedali, že by sme to mali zastaviť. Nemali by sme to dopustiť. Avšak škrty zo strany komisie na výskum a vývoj Horizon 2020 malé stredné podniky. Tieto financie, tieto zdroje boli, predpokladám, preradené niekde inde. Takže ja sa chcem opýtať spravodajcu, kam komisia poslala tieto peniaze. Zaujímala ma odpoveď V priebehu letnej prestávky sa veľa diskutovalo o Brexite a ja by som navrhovala, aby sme túto správu zaradili na program nášho výboru čo najskôr, tak aby sme mohli dostať aktuálne informácie ohľadom rokovaní a o tom, čo sa deje vo finančných e, aspektoch. Pretože toto bude dôležité do budúcnosti. Ďakujem. Merci, Madame Zulín. Qui d'autre? Ešte niekto sa hlásil slovo? Ejder? Nie? Non, eh bien, euh, à titre personnel, je voudrais... Dobre, ja za seba chcem vyjadriť prekvapenie, pokiaľ ide o tie škrty, ku ktorým rada pristúpila. Ale nie som si istý, či v tejto fáze politické inštancie väčšiny členských štátov um, naozaj si svoju prácu, lebo ten rituál počiatočný, stála delegácia, zástupcovia, čo potom hierarchia eh, by to odsúdila, keby eh, táto prvá fáza neprišla s rituálnymi škrtmi, či to nadolne sme v takejto ešte fáze. Eh, je to až smiešné, ale ako môžeme diskutovať politicky o orientácii do budúcna a zároveň v tak arbitráži postupovať takto mm, kontraproduktívne, presne opačne. Smerovanie iste nie je jednoduchý postup, ale musíme mať my ako parlament jasný odkaz a musíme naozaj bojovať za istý obmedzený počet priorít, ktoré rezonujú aj u našej európskej verejnosti. Myslím, že otázky súvisiace s migráciou budú práve v jadre tej diskusie, ktorá sa chystá. A tiež v jadre e, predvolebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu budúci rok. Čiže nesmíme naozaj e, musíme poukázať na e, tú prax, teda nulová koherencia na európskej úrovni. Veď sme to videli vo voľbách v Taliansku na Sicílii v roku 2015 v lete, čo sa tam dialo, to všetko sa dalo predpovedať, predpokladať. Nie je to žiadne prekvapenie. Takže naozaj to musí byť v takej forme, aby sme to vedeli vysvetliť verejnosti. A naozaj iba zopár priorit. Nie celý kopec. Pokiaľ ide o Turecko, tam sa stále hovorí od predvstupovej fáze. No ale čo si o tom myslia Európania? Kto chce, aby sa Turecko stalo členom EÚ? Turecko, veď sa pozrieme na režim, ktorý tam bol v čase, keď sa začalo hovoriť o vstúpení a režimom, ktorý je tam teraz. To sa nedá porovnať. Čiže naozaj je potrebné eh, aj z rozpočtového hľadiska z toho vyvodiť nejaké závery. Takže obstojíme, ak naozaj eh, naše vyjadrenia eh, budú konvenovať európskemu verejnému povedomí európskej verejnej mienke. A rada, myslím, bude potom povinná nasledovať namiradzenú cestu, ak sa budeme držať týchto prioritných línií. A možno by sme sa mohli pozrieť na tých, čo trpia v Európe, na tých chudobných, ktorých je čoraz viacej a na tých je tiež potrebné myslieť v rozpočte, pretože naozaj ten globalizovaný liberalizmus už naráža na svoje limity. Dobre, teraz dám slovo pánovi Viotimu, aby e, túto výmenu názorov uzavrel. O, prepačte, možno by nebolo zlé dať e, slovo pánovi Prezovi v mene komisie, ešte predtým, až dáme slovo spravodajcovi. Merci, monsieur le président. Uh, brièvement, simplement pour... Pán predseda, naozaj stručne, len by som chcel zdôrazniť, že je to istá konvergencia, pokiaľ ide o vašu analýzu analýzu zo strany Všeobecného spravodajcu aj ostatných vystupujúcich. A návrhom komisie vychádzal samozrejme z rigoróznej analýzy potrieb v súčasnom kontexte. Nie je vždy samozrejme jednoduché, keď sa pozriete na to, čo vyšlo z komisie, je nie teda jednoduché tie priority nejako spojiť s tými uh, politickými uh, presvedčeniem, respektíve tieto dve veci nie je možné vždy prepojiť na ich rozpočtové kroky, že niekedy tam je obrovský nesúlad. Ale je potrebné byť na to pripravený a myslím si, že aj váš výbor to, to práve robí, tak to sa chystá. Keď e, sa začnú rokovania v rámci zmierovania, kde bude potrebné, bude to taká kolektívna úloha, vyslať ten odkaz, že Európska únia má určité funkcie, že je to naozaj aktívna sila, aktívny aktér, keďže v roku 2019 sa udejú určité veci, vrátanie Brexitu, čiže fakt pripraviť všetko preto, aby to zmierovanie mohlo viesť k výsledku, ktorý bude priateľný a uspokojivý pre obe časti rozpočtového orgánu. No a komisia by chcela byť takým facilitátorom v celom tomto postupe, v ďalších fázach kalendára, harmonogramu ešte pred spustením zmierovania. Čiže naozaj to je naša spoločná úloha presne v tomto duchu pracovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne, pán predseda. Vypočuli sme teda už aj komisiu a teraz naozaj pán Vioty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým kolegom za ich návrhy. V budúcich pár týždňoch budú formálne stretnutia, formálne schôdze, tam budeme o tom ešte diskutovať a stále viacej takých, ktorí sa chcú uberať rovnakým smerom. Mohli by sme konkrétne hovoriť o pár konkrétnych témach, ktoré tu boli spomenuté. Napríklad je tu veľký kontrast medzi politikami jednotlivých členských štátov a na druhej strane Európskou úniou. No a ďakujem rakúskom predsedníctvu za ten e, proces e, zmierovania, taktiež aj e, budúce predsedníctvo na to bude ďalej pracovať. Je dôležité, aby sme sa dohodli na jednotlivých politikách a aby sme to zosúladili aj s tým, čo chceme dosiahnuť potom v rámci nášho európskeho rozpočtu. Tak, aby to bolo v súlade. Ďakujem eh, pánu Sarvamovi, Tarandovi, Kormelovi, pani Šulín. Môžem vám povedať, že dopad Brexitu sa ešte neodzrkadlí v rozpočte na rok 2019-2020 a našťastie teda, ešte sa o tom nehovorí v rámci tohto rozpočtu. Je treba mm, sa na to pozrieť v rámci budúceho viacročného finančného rámca. Viacej budúcnosti. A kolegovi Depre môžem povedať dve veci. Povedali ste, že vaši spolupracovníci vykonali štúdiu, čo sa týka toho dopadu 20 investícií v oblasti životného prostredia a že nám chýba 7 miliard, pokiaľ som správne rozumel. Takže by bolo treba požiadať radu o tých 7 miliard. Mohli by ste mi prosím preposlať tú vašu štúdiu, aby som si ju mohol analyzovať. Určite by sme z toho mohli urobiť cieľ parlamentu. A ďalej, pán Depche taktiež ešte predniesol jeden návrh Ja pri svojej práci nespomínam um, konkrétne, nejaké kon, talianské konkrétne veci, ako napríklad e, e loď Vičioty a tak ďalej, ale samozrejme môžeme spomenúť aj nejaké konkrétne e, kroky, ktoré pomáhajú Taliansku, Španielsku, Európskej únii, aby mohli čeliť e, utečeneckej alebo migračnej kríze ale aby sa nám to zase nevymklo spod kontroly. Čo sa týka Albánska, tak to je jedna z najchudobnejších krajín v Európe. Je to krajina, ktorá sa snaží e, priblížiť európskej ekonomike a majú pritom veľké ťažkosti. Chceli by nakoniec vstúpiť do EÚ. Je to veľmi chudobná krajina, ktorá bola veľmi veľkorysá voči Taliansku, pretože pred mnohými rokmi 10 tisíce Albáncov prišli do Talianska. Takže teraz oni nám to chcú vrátiť a preto sú veľkorysi zase oni k nám. Ale Euró- krajiny Európskej únie majú zodpovednosť prijať týchto ľudí a sú to krajiny oveľa bohatšie než Albánsko. Napríklad e, Vatikán prijal 100 migrantov a tí sú tam, v podstate sa budú zdržiavať na talianskom území. Takže bolo to gesto Vatikánu, ale títo ľudia budú prijatí na talianskom území. A to je všetko. Naďalej budeme spolupracovať v nadchádzajúcich týždňoch. Ďakujem. Ďakujeme pekne všeobecnému spravodajcovi. Ďakujeme že budete koordinovať naše kroky tak, aby naozaj boli efektívne. Chcem pripomenúť, že špecializované výbory a kolegovia jednotlivci, ktorí chcú, môžu predkladať pozmeňovacie návrhy do zajtra, do poludnia. Takže rozpočtové návrhy k návrhu rady môžete predkladať do zajtra. 6. septembra na obed končí táto lehota pre politické skupiny. Takže to som pripomenul. Hlasovanie v výbore pre rozpočet bude týždni 24 až 27 september. To je týždeň, kedy 24, 25, 26 a možno 27 budeme mať schôdze, lebo sa budeme vyjadrovať k návrhu na spočinu 2019, ale aj k sektorálnym správam týkajúcim sa mesačného finančného rámca po roku 2020. A teraz dám slovo kolegovi Kristoforu. Ide o mobilizáciu Fondu na prispôsobenie sa by. Je to Fond Solidarity. Tu ide o preddavky. Nech sa páči, máte slovo, pán Kristoforu. Ďakujem. Takže Ďakujem vám aj výboru a mojej politickej skupine, že mi dovolili byť spravodajcom v prípade e, tohto spisu, čo týka mobilizácie e, Európskeho e, fondu Solidarity EÚ v roku 2014 sa rozhodlo, že budeme mať dispozícii každý rok 50 miliónov, aby sme zareagovali na urgentné potreby v krajinách, kde došlo k nejakým prírodným katastrofám. Toto je veľmi dôležité, pretože toto v podstate umožňuje, že tento fond môže reagovať okamžite, pokiaľ nastala takáto nejaká prírodná katastrofa v členskom štáte. Ale fond Solidarity nie je len niečo, čo má financovať členské štáty, ale v podstate chce aj brániť ideály Európskej únie. A e, rozpočet je tam takmer 500 mm, miliónov eur. No a máme tu rôzne potreby a preto bolo treba navýšiť prostredky v rámci tohto fondu. Tento fond musí byť flexibilnejší a účinnejší. A v poslednej dobe sú krajiny, ktoré utrpeli veľké škody, ako napríklad aj Grécko, ktoré zažilo obrovskú tragédiu a v rôznych požiaroch tam prišli o život desiatky ľudí. Je treba podporiť túto krajinu veľkoryso. A taktiež ďalšie krajiny, ktoré taktiež utrpeli viacero takýchto katastrof dôsledkom klimatických zmien. Klimatické zmeny mali, alebo majú dopad na rôzne krajiny, napríklad aj u nás na Cypre. Cítime jeho dôs- ich dôsledky, napríklad je tam veľké sucho. No a my sme poslali rôzne žiadosti v tomto zmysle. Cyprus a ďalšie krajiny, ktoré trpia dôsledkom klimatických zmien, napríklad, že tam málo prší, je tam veľké sucho, tieto krajiny by mali obdržať podporu. Ako som povedal, Cyprus a ďalšie krajiny si zaslúžia podporu a tento fond musí flexibilným spôsobom a rýchlo a nebyrokraticky reagovať na konkrétne situácie. Veľmi je tam veľká miera kritiky, e, čo týka byrokracie v Európskej únii, ale pokiaľ je tu nejaký urgentný problém, pokiaľ v členskom štáte je nejaká teda urgentná situácia, tak je treba na to zareagovať. Fond Solidarity bude teda pomôže Cypru, aj Grécku, ale sú to aj ďalšie krajiny, ktoré napríklad trpia nedostatkom vody a tak ďalej. Je treba sa rozhodnúť a urobiť to rozhodnutie, že rozšírime tento fond pretože treba reagovať na humanitárnu situáciu v EÚ. Merci, monsieur Alors... Ďakujeme a teraz dám slovo tieňovým spravodajcom pani Glonek Moran za SAD. Nemáme ju tu. Tak za EKR pán Kolmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem, Pán predseda, ďakujem spravodajcovi za jeho správu. Áno, skutočne musíme aj v EÚ mať tú možnosť, že pokiaľ bude u nejaká núdzová situácia, tak musíme môcť pomôcť. Potrebujeme mať tomu v dispozícii dostatočné e, prostriedky. Myslím si, že nemusím hovoriť dlho. Musíme byť solidárni a jednotní. Ďakujem. Merci, monsieur Colmel. Les autres Ďakujem pekne. Ďalších tieňových spravodajcov tu dnes nemáme. Čiže dal by som slovo radovým členom, ktorí by sa chceli vyjadriť. Pani Gardia Zabal, nech sa páči. Gracias, Ďakujem za slovo. Áno, máme tých čtvrte hodiny navyše v porovnaní e, s plánom. Je tu, sú tu tie spravodajcovia, ktorí sa nedostavili, takže mimoriadne nemáme časový sklz, ale naopak. A chcem povedať, že e, socialistická skupina podporuje tento návrh. Merci, pas d'autres, pas d'autres. Výborne. Nikto ďalší? Pán spravodajca, chcete to vy nejako uzavrieť? túto výmenu názorov, ktorá preukázala veľmi široký konsenzus, dokonca snáď jednomyselnosť za vašimi návrhmi. Máte slovo. To minima to politiko je Ja si myslím, že je to veľmi dôležité politické posolstvo. Všetci podporujú to, aby tento fond sa stal skutočným fondom solidarity. Tento fond musí byť posilnený, tak aby sme mohli sledovať tento cieľ. Merci. Merci donc s'achève. Ďakujem pekne. Tým sme teda vyčerpali tento bod programu. Informujem, že lehota na pozmeňovacie návrhy správe kolegu Kristoforu je 28. septembra na poludne. Hlasovať vo výbore pre rozpočet sa bude 21. 22. novembra. To sa ešte samozrejme potvrdí. A asi na druhom pléne v novembri by sa to malo preberať tam. Dobre. Teraz dáme slovo kolegyni Maletič, podprofesorka globalizácii. Je to nejaká banková záležitosť v Holandsku. Nech sa páči. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Takže Holandsko Rusko 23. februára 2018 podalo žiadosť po tom, čo 1324 ľudí bolo prepustených v bankovom sektore a je treba povedať, že toto je prvá žiadosť v tomto hospodárskom sektore finančných služieb od vytvorenia e, tohto fondu komisia 20. júla 2018 ukončila svoje hodnotenie a oznámila ho nám 20. augusta. Takže to bolo veľmi rýchlo a dnes už o tom dokonca aj diskutujeme. Podmienky, ktoré sú stanovené v nariadení EGF sú, EGF sú splnené a Holandsko má nárok na finančný príspevok 1,2 milióna eur. Toto predstavuje 60 celkových nákladov, ktoré sú asi vo výške 2 milióny eur. Ehm, Prepušťalo sa v 20 podnikoch v holandskom bankovom sektore a súvisí to s, bank- s globálnou bankovou a hospodárskou krízou a jej dopadom na e, fungovanie holandských e, bank aj finančných služieb, keďže tam boli e, veľmi nízke úroky a nízka ziskovosť a na toto sa reagovalo predovšetkým tak, že sa zatvárali regionálne pobočky a že sa prechádzalo k online bankingu. A táto žiadosť sa týka, ako som povedala, 1324 pracovníkov, ktorí boli prepustení, ale len 450 z nich sa budú týkať navrhované opatrenia, aby sa im zlepšila šanca na opätovnú integráciu na pracovný trh úrady vysvetlili, že len tie najzraniteľnejšie skupiny budú podporené prostredníctvom týchto opatrení zo strany EGF, ale v podstate e, pokryjú e, všetky tieto osoby. Dúfam, že ostatní kolegovia taktiež podporia toto uznesenie a súhlas, budú súhlasiť s týmto rozhodnutím, ktoré je súčasťou. A chcem ešte len zopakovať to, čo je napísané už v uznesení, že Chceme apelovať na komisiu, aby zaručila verejný prístup ku všetkým dokumentom týkajúcim sa prípadov, ktoré sú financované z EGF, pretože toto nejde len o transparentnosť, ale je to aj nástroj na výmenu e, znalostí a dobrej praxe. Ďakujem. Merci, madame le rapporteur. Ďakujeme, pani spravodajkyňa. Kto sa hlási o slovo? To je novinka, že aj banky majú prístup. A ďakujem, že ste aj pripomenuli, že to, čo sa navrhuje, je v súlade s legislatívou, ale človek si môže teda klásť otázku, ako je to s tou úpravou, že? Ako je to s tou legislatívou? veci typu Brexit a tak ďalej Neviem, ako to bude s prepúšťaným v City. Vystávajú tu isté otázníky, by som povedal. Pretože minimálne 500 prepustení je potrebných. Ak pracujete v nejakej malej firme, prepustia vás, tak čo európske fondy, na čo? Ak sa prepúšťa, tak vo veľkom, inak nemáte prístup k týmto fondom. To je divné. Možno by nebolo zlé sa pozrieť na to, ako je upravený fond prispôsobenia sa globalizácii. Dobre, keďže sa nikto nehlasí o slovo, informujem, že teda prebehla výmena názorov. Návrhy sa môžu predkladať do 6. septembra, pardon, do 7. septembra 12.00. Hlasovať v našom výbore sa bude 27. septembra, teda v tom týždni 24 až 27 september a potom na prvom oktobrovom pléne sa bude o tom hovoriť v pléne. Ďakujem pekne, pani Maletič. Teraz sa dostávame k opravnému rozpočtu, návrhu opravného rozpočtu 5 2018 súvisí to s rezervou v súvislosti s podporou Turecku. A slovo dostane náš všeobecný spravodajca, pán Murešan. Um, Ďakujem, pán predseda. Som rád, že som tu a že vidím kolegov po prest- letnej prestávke. Komisia navrhuje opravný rozpočet 5, ktorý má dva prvky, ktoré sú iné a lišia sa od seba. Prvý sa týka Turecka. Ako viete, keď sme prijali rozpočet na rok 2018, tak sme urobili tieto rozhodnutia, ktoré sa týkali Turecka. Dali sme tam ďalšie 70 miliónov eur na rezervu v zaviazaných rozpočtových prostriedkoch a 45 miliónov v platobných zaviazaných prostriedkoch pretože sme si mysleli, že z hľadiska demokratických e, a tak ďalej sa Turecko neblíži k európskym štandardom, ale ide naopak. Potom sme sa rozhodli, že tieto peniaze môžu byť k dispozícii, ak dojde k dostatočným pokrokom v ďalších veciach. A Komisia zverejnila svoj, svoju ročnú správu a výsledok je negatívny. To znamená, záver je, že, že došlo k zhoršeniu právneho štátu demokracia ľudských práv v Turecku. Takže je jasné, že práve na základe tých podmienok, ktoré sme opísali, peniaze z rezervy nemožno dať k dispozícii. A teraz komisia navrhuje preniesť tieto prostriedky takto. Týchto 70 miliónov navrhuje komisia preniesť do Severnej Afriky, aby sa tam uzavrela tá medzera, ten nedostatok vo financiách 235 miliónov a aby sme našli riešenia, ktoré by umožnili toto vyriešiť. A ďalšie peniaze pôjdu do fondu Madat, e, ktoré pôjdu do e, ďalších oblastí ako vzdelávanie alebo utečenci. Potom tých 35 miliónov pre platobné záväzné pôjde na humanitnú pomoc, aby sme zaplnili požiadavky, ktoré potrebujeme na konci roku 2017. Takže ja si myslím, že komisia e, e, postupuje správne. Tieto peniaze sú potrebné tam, kde to chce komisia e, použiť a preto navrhujem, aby sme tento postup komisie podporili. Druhý prvok je ďalšia položka, ktorá pôjde na inovácie a na výkonnú agentúru. Potrebujú ďalšieho pracovníka, ktorý bude zodpovedať za Wi-Fi pre iniciatívu EÚ a tento nárast v počte pracovníkov sa môže financovať z rozpočtu agentúry a nevyžaduje si žiadne ďalšie prostriedky. Takže pre nás je to rozpočtovo neutrálne a Takže jednoducho povedané, musíme dať jedno miesto tejto agentúry, agentúre, aby spravila jeden projekt Wi-Fi, pretože nás to nič nebude stať, pretože agentúra už má peniaze na to, aby to mohla robiť. Takže ja s tým súhlasím a celkovo môžem povedať, že som za to, aby sme hlasovali za tento rozpočet, tak ako predložila komisia. Ďakujem, pán spravodajca pán všeobecný spravodajca, za toto a za tieto argumenty, ktoré vedú k schváleniu tohto návrhu. Teraz dám slovo tieňovému spravodajcovi, pán Komel. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Siegfriedovi, spoluspravodajcovi je to naozaj dobrá, vyčerpávajúca informácia. Môžem to len podporiť, pretože naozaj tieto rámcové podmienky v Turecku sa žiaľ výrazne zhoršili. A z toho môžeme prísť len k záverom a síce, že ak chceme mať úspešné projekty v EÚ, ako napríklad v oblasti zosieťovania, tak musíme samozrejme nich aj ďalej pokračovať aby sme dosiahli úspech, takže preto aj my tým, s tým v plnej miere súhlasíme. Ďakujem veľmi pekne, pán Komel. Kto by sa chcel ešte vyjadriť? Myslím, že mlčanie pán spravodajca vyjadruje náš súhlas jednomyselný súhlas, pán Prezo. Mohli by ste nás zoznámiť so stanoviskom komisie? Ďakujem, pán predseda. Chcem len zdôrazniť, že hodnotenie všeobecného spravodajcu je presné a predložené argumenty sú argumenty komisie. Ide o optimálne využitie prostriedkov, ktoré boli pripravené v rozpočte na rok 2018 a e, na to, aby sa mohli použiť tak, ako sme sa dohodli pri riešeniach migračného tlaku v Stredomori a ďalšie prostriedky tu máme aj na riešenie migračných tokov a preto vítam stanovisko spravodajcu poskytnúť pozitívne stanovisko a uzavrieť tento opravný rozpočet v lehote, ktorá nám umožní vykonať tieto zmeny. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán Brezo. Chcem komisii povedať, že a aj výboru že pozmeňujúce návrhy môžete podať do 11. do 11. a rozpočtový výbor bude hlasovať v týždni od 24. do 27. septembra a plénum sa vyjadrí prvom oktobrovom, na prvom oktobrovom e, pléne v Štrasburgu. Podarilo sa nám ušetriť asi hodinu a teraz by som dal slovo kolegovi do Santosovi. Ide o nariadenie, ktoré vyplýva z globalizačného fondu. Gestorský výbor je EMPL, ktorý sa drží zrýchleného harmonogramu 18. Bude, 18. oktobra bude hlasovanie, takže my musíme schváliť naše stanovisko 9. oktobra, čo vlastne umožňuje túto výmenu názorov. Slovo má pán Dos Santos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa prispôsobiť k tým všetkým, ktorí sú tu a chcem vám zažať dobrý začiatok novej sezóny. Už sme riešili veľa tém a budeme sa riešiť aj, aj riešiť aj túto otázku finančného rámca a ukazuje to, že máme pred sebou dôležitú náročnú prácu. Ja si myslím, že ste mali všetci, alebo dúfam, že ste mali dobrú letnú prestávku a musím povedať, že sa cítim troška privilegovaný, pokiaľ ide o leto, my sme sa mali výborne, dúfam, že aj vy. Teraz tu ide o stanovisko k správy výboru EMPL a tu ide o určitý tlak na rýchle riešenie tejto otázky. A tu ide vlastne len o všeobecné aspekty 2.3, ktoré by som tu chcel uviesť. A už teraz chcem poukázať na niektoré pozmenujúce návrhy. Nie je to môj konečný návrh, budem ešte na tomto stanovisku v najbližších dňoch pracovať ale myslím si, že tu už vidíme, o čo ide a e, chce, naznačuje to aj, čím sa budem zaoberať. To, o čo tu ide a ako to navrhuje komisia, je niečo pozitívne. Ide tu o obdobie po roku 2020 a mať fond, ktorý má viac možností ako dnes a cieľom je aj to uvedené aj vo vymedzení. Ide o lepšie kritéria a o lepšie riešenia, ktoré by sme mohli potom uplatňovať a ktoré by aj lepšie chránili členské štáty pred ďalšími možnými krízami. Ďalej sa navrhuje v súvislosti s tým, čo sa predkladá e, v oblasti politickej práce Európskeho parlamentu. To sa týka oblasti sociálnych práv. A myslím si, že aj tu sme v minulosti mohli efektívne pracovať a vidíme tu nové možnosti pre fond e, na globalizáciu, ktorý, ktorý predstavuje taký rámec a aj to by bolo treba zapracovať, pretože aj tu ide o to, aby sme stanovili zásady, ktoré sú inkluzívnejšie, ekologickejšie a súčasne by sme sa aj pokúsili zlepšiť sociálnu politiku. To súvisí so zamestnanosťou a súvisí to aj so stanoviskom rozpočtového výboru. Ako som už povedal, pripravil som niektoré pozmenujúce návrhy, ale je asi 14, ale v tejto fáze by som uviedol len dva, ktoré považujem za najdôležitejšie. Prvé je, ako sa tieto prevody uskutočnia do GEF tak toto pôjde bez praví do parlamentu a bude sa to zrejme nejako odhlasovať. V niektorých prípadoch to tak môže byť, ak to nie je nejaké e, zložité alebo sporné, ale v niektorých prípadoch určite potrebujeme správu vo výbore. Aj to je pre mňa zásadný postoj. A Európsky parlament by mal tiež fungovať ako rozpočtový orgán a preto by mal mať viac právomoci. To považujem za veľmi dôležité. Považujem za dôležité, aby parlament za určité okolnosti mal právo spoluviedrení sa v niektorých otázkach. Jednoducho veci nemajú prebiehať tak automaticky, že by sa parlament nevypočul a že potom sa o tom len hlasuje. Potom mám ešte jednu všeobecnú pripomienku je to aj v mojom stanovisku. A síce je to rozhodujúca zásadná otázka pre e, globalizačný fond na globalizáciu a to je udržateľnosť. A tu ide aj o zmenu klímy a e, právnosť. Malo by to byť rovno v texte zapracované a aj v nariadení ale je to niečo, čo dodá váhu aj tým ďalším aspektom. Takže z pozmenujúcich návrhov som ešte niektoré prebral a potom je tu ešte jedna oblasť, ktorá formálne vyzerá veľmi dobre, ale musíme dať pozor. A ja, pokiaľ ide o mňa, očakávam ešte vaše príspevky a dúfam, že spolu so všetkými kolegami a tieňovými spravodajcami budeme mať dobrú spoluprácu a tieto otázky správne vyriešime. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca ten skutočný problém je tá rýchlosť. Ako viete, mali sme požiadavku a potom rozhodnutie a v takom prípade môže medzi tým uplynúť jeden rok alebo aj viac rokov. A tieto ustanovenia sú veľmi záväzné a neumožňujú rýchle prijatie rozhodnutia. Tak otázka znie, ako by sme mohli tento proces zrýchliť celkovo, globálne. Ja mám svoj osobný názor na túto vec, ak by som ho mohol predniesť. Ja sa domnievam, že je to len čiastočne uspokojivé riešenie. A potom by to išlo otázku masívneho prepušťania. Čo malé podniky? Tí nemôžu využívať túto podporu EÚ. A to nie je normálne. Malo by to pratiť pre všetky úrovne to je vlastne ako keby povzbudenie k masívnemu prepušťaniu. Kto by sa chcel ešte vyjadriť tejto téme? Nikto? Takže chcem spresniť, že pozmenujúce návrhy do 11. septembra do 18. hodiny a rozpočtový výbor bude zahlasovať 9. oktobra a v zásade MPL bude hlasovať 18. oktobra. Ešte by som mal požiadať pána Brezaka, aby sa vyjadril. Ako by sme mohli zjednodušiť a urýchliť tento proces? Ďakujem, pán predseda. Chcem len zdôrazniť prístup komisie pokiaľ ide o zjednodušenie a zrychlenie využívania Fondu na globalizáciu a prispôsobenie globalizácii, chcem zdôrazniť, že je to doplnkový nástroj na úrovni EÚ pre také prípady prepušťania, ktoré majú významný dopad a ktoré si odpravňujú, odpravňujú takúto solidaritu na úrovni EÚ. Je to doplnenie Európskeho sociálneho fondu, ktorý je preventívnym nástrojom európskych e, možností. E, v prípade hromadného prepušťania komisia tu navrhla niekoľko zlepšení pokiaľ ide o proces, tá komisia navrhuje kombináciu súčasných dvoch rôznych aktov v paralelných postupoch. Jeden sa týka mobilizácie e, fondu na prispôsobenie sa globalizácii a druhý je na mobilizáciu primeraných rozpočtových prostriedkov cez transferový postup kde parlament aj rada musia dať svoj súhlas. Návrh komisie je skombinovať tieto dva postupy do jedného aktu, kde odôvodnenie transferu bude mať nielen rozpočtový prvok, ale aj odôvodnenie mobilizácie. A takto by sa to skombinovalo so zjednodušeným posúdením, ktoré vychádza z kvalitatívnych kritérií. To je najmä počet prepustených pracovníkov, ktorí majú takéto práva a tento kombinovaný akt bude mať formu transferu a schválenie rady a parlamentu bude potrebné na mobilizáciu tejto sumy a dá to plnú moc aj kontrolu e, parlamentu a rade, pokiaľ ide o využitie. A komisia je toho názoru, že takto dokážeme ušetriť 6 týždňov v takom, na tomto procese. A pokiaľ ide o ďalšie zmeny, tá komisia ďalej navrhuje znížiť Eh, limit pre intervenciu. Už sme hovorili o tom, že či 500 prepustených osôb je ten správny limit. Komisia navrhuje jeho zníženie na 250 pracovníkov. Je to stále pomerne vysoký počet prepustených osôb, ktorí by odôvodnili zásah na úrovni EÚ. Ďalej navrhujeme rozšíriť rozsah dôvodov takýchto prepustení, napríklad, aby tam bola oprávnenosť z dôvodov e, automatizácie, digitalizácie alebo prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku. Tu chcem len takto pripomenúť tie hlavné zmeny a zlepšenia, ktoré navrhuje komisia. A pokiaľ ide o rozhodovací proces, tak som za to, aby ste venovali primeranú pozornosť e, zjednodušeniu, ktorý by sme dosiahli tým, že by sme mali len jeden akt a parlament by mal stále úplnú kontrolu nad rozhodovaním. Ďakujem, pán predseda. Merci, monsieur Preza. Ďakujeme, pán presa. Dobre sme si poznamenali, čo ste povedali. Ja som v tomto výbore už júla 2014 a za každým, čo sa vracia táto správa, vlastne nikdy som nevidel nejakú pozíciu, ktorá by menila odporúčanie komisie. V živote sa to nestalo. Za každým je tu takáto, takýto súhlas. Čiže položme si otázku, či náš postup na nie je príťažký, či by nebolo lepšie to nejako delegovať, tak aby tie rozhodnutia prebiehali rýchlejšie. Lebo sú to situácie, kedy prepušťanie prebehlo pred rokom, dvomi alebo ešte dávnejšie a to nemá zmysel. Takže, pán spravodajca, tuto uzavrieme. To bol posledný. To bola posledná téma na našom dnešnom programe. Pán Dos Santos ešte? Ako to chcete uzavrieť? Sr. Presidente, muito brevemente, agradecer muito a intervenção positiva. Ďakujem, pán predseda, len veľmi stručne. Ďakujem vám za toto vaše pozitívne vystúpenie. Vy ste hovorili o zásadnom aspekte. Ďakujem taktiež aj komisii za dodatočné informácie. Ja súhlasím s návrhom Európskej komisie, ktorý chce zlepšiť súčasnú situáciu, avšak pri tejto našej práci v rámci parlamentného výboru si myslíme, že naďalej je tam priestor na zlepšenie návrhu Európskej komisie. Ďakujem. Merci, monsieur le rapporteur. Ďakujem, pán spravodajca. Bod rôzne. Má niekto niečo v rámci tohto bodu? Niekto? Dobre, takže kolegyne, kolegovia, najbližšie sa stretneme 13. septembra v Štrasburgu. No a to by sme mali. Uzavrieme to o hodinu a pol skôr, než sa predpokladalo. Musíme sa tešiť, veď efektívne postupujeme, máme pridanú hodnotu, naozaj kvalitné diskusie v takom rýchlom čase, lebo sme boli vynikajúco pripravení. Nikto ďalší sa už nehlasí o slovo, takže odročujem schôdzu. A teraz by som sa rád obratil na koordinátorov. Naša schôdza bola naplánovaná na 17.30. Čiže o hodinu a 22 minút. Mohli by sme to vybaviť teraz, ale pán pre ten pred 17. nemôže. Súhlasíte, že by koordinátori začali o 17. Ejder? No, <laughs> je to škoda, ale no, divné, že tu nie je José Manuel Fernández. Ako to vyzerá s vami? 17h. Ça vous va? Donc réunion des coordinateurs. Dobre, takže koordinátori o 17. v tejto istej sále.